sveta, pretože je škandál, že to tak nerobíme. Ďakujem. Ďakujem pekne. aby som sa takisto chcela poďakovať všetkým tým, ktorí e, pracovali tento materiál a prispeli na jeho prípravu a dúfam, že ten, som presvedčená o tom, že tento text je dobrým základom na to, aby sme mohli začať našu prácu a bolo by dobre, aby sme sa sústredili predovšetkým na adaptáciu, aby to bolo aby to bolo dosť jasné, aby sme nedávali taký dojem, že iba hovoríme o našej zodpovednosti, o redukcii a neberieme pritom do úvahy potrebu všetkých štátov, aby sa dohodli na tom, aká by táto adaptácia mala vyzerať. Pokiaľ ide o ambíciu ako takú, súhlasím s kolegami, ktorí už sa vyjadrili, že by sme skutočne mali hovoriť o 40% a nemali by sme hovoriť o hornom limite 20% a 40%, pokiaľ teda ide o redukcie. Takisto si domnievam, že pokiaľ ide o financie, ktoré teda tam, kde sme hovorili v odseku 8, tak tam máme číselný údaj, ktorý je príliš nízky a musíme byť ambiciózni. Keď uvádzame číselné údaje, musíme byť ambiciózni, aby sme potom dostali viac. A keď hovoríme o financiách, nemali by sme hovoriť iba o o tom, čo si myslíme, že na čo by sme tie financie mali minúť, ale a mali by sme hovoriť aj o mechanizmoch. To je veľmi dôležité, predovšetkým, keď hovoríme o tom, že e, chceme do toho zapracovať aj myšlienky, ktoré pochádzajú z výboru pre rozvoj. Čiže z nášho pohľadu by sme to mali robiť takýmto spôsobom a mali by sme jednoducho mať väčšie a hlasnejšie slovo aj rada, pokiaľ ide o pomoc tretím krajinám. Takisto si myslím, že by sme mali byť jasnejší, pokiaľ ide o pokiaľ hovoríme o technologickom transfere, o technologickej spolupráci, pokiaľ teda hovoríme o vylesňovaní. A mali by sme tu hovoriť o sieti číslo 0, pokiaľ ide o toto vylesňovanie, keď teda už chceme byť aktívni. Takisto súhlasím s tým, že v texte by malo byť úplne jasné, že na jednej strane zvýrazňujeme redukcie emisí a že sa to musí urobiť predovšetkým v industrializovaných krajinách. A takisto by tam malo byť spomenuté, že pomoc musí byť poskytnutá aj tretím krajinám, krajinám tretieho sveta, ak očakávame od nich, že by mali urobiť taký príspevok, aký očakávame práve od týchto krajín v rámci záväzkov na to, aby sme splnili medzinárodné dohody. Ďakujem pekne. Corinne Lapáš. No, a ja by som sa chcela poďakovať kolegom a kolegyňam za kvalitu tohto textu, ktorý máme pred sebou a takisto by som chcela povedať aj niečo veľmi energicky. My sme poslancami Európskeho parlamentu a zastupujeme ľudí Európskej únie. Posledný víkend v 50 krajinách na celom svete, aj v Európskej únii prirodzene, sa mm, bola, udiala konferencia dohody, kde boli panely vo viacerých krajinách a tieto panely dostávali otázky, pokiaľ ide o klimatické zmeny a očakávanie, aké majú oni ciele. A tieto krajiny boli zadelené do troch skupín mm, podľa prílohy číslo 1 a výsledok týchto panelov a panelových diskusí. V internete si môžete pozrieť výsledky, môžem vám dať dokonca aj linky na tieto stránky, aby ste si to mohli pozrieť. A to, čo sa tu povedalo, to by nás malo presvedčiť potom, aká je táto téma hovorenia o klimatických zmenách dôležitá. To je skutočne dôležité. Až 80% ľudí z krajín juhu a iba 25 e, ľudí zo severných krajín sa uznala práve táto dôležitosť e, diskusí o týchto témach. Čiže ak si, ak si myslíme, že sa o tom rozprávajú skutočne iba ľudia z bohatých krajín, tak sa mýlime. A 60 ľudí, ktorí sa zúčastnili na týchto debatách z celého sveta, si želajú, aby e, aby sme stanovili cieľ o 25% do 40%, dokonca aj viac. Ak očakávame 25%, tak jednoducho sme ďaleko pod tým, čo očakávajú od nás ľudia. A tretí element, tretia časť, tým by som potom ukončila, boli tu veľmi zaujímavé otázky, obohajujúce otázky, môžete to sami aj prečítať. Krajiny juhu, aj, tí, aj tie najmenej rozvinuté, sú pripravené rozvinúť sa a sú pripravené pomôcť v boji proti klimatickým zmenám. Iba 60 z účastníkov z krajín juhu povedali, že nemajú ako pomôcť. A je dosť uh, čudné, že krajiny juhu sú pripravené na spoluprácu oveľa viac ako zúčastníci e, z krajín e, severnej oblasti. A to je prekvapivé. Ale táto konferencia bola organizovaná samozrejme za dodržiavania pravidiel, ktoré museli byť dodržané. Organizovalo túto konferenciu Dánsko a boli tu až 400 strán pravidel, aby každý hovoril teda tak ako aj v ostatných krajinách, aby sa všetci držali týchto pravidel a preto by sme jednoducho mali byť ambiciozni aj my. To je ten hlavný bod. A teraz pokiaľ ide o Američanov, ak sa nám nepodarí, aby Američania takisto e, sa angažovali, tak jednoducho sa ďalej nedostaneme, pán predseda. Povedali ste, že koncom októbra sa do Washingtonu vy... pôjde delegácia. Podľa mňa by sme nemali hovoriť iba s poslancami parlamentu v Amerike, ale táto delegácia by sa mala pokúsiť, e, pokiaľ to bude možné, uh, mala by jednoducho nadviazať kontakty s ľuďmi prostredníctvom internetu medzi občanmi Spojených štátov amerických a Európskej únie, aby sme mobilizovali takto občanov. Čiže podľa mňa aj Američania ako takí by sa zúčastnili na tej konferencii, ktorú som už spomínala. Nebola to nejaká väčšina, ale veľa ľudí aj z Ameriky sa to vyjadrilo. A tí účastníci zo Spojených štátov amerických, tí boli skutočne veľmi angažovaní a chcú sa dostať oveľa ďalej ako samotná vláda Obamova. Čiže chcú, roz, urobi, sa urobili rozhodnutia a opatrenia, ktoré by bol, išli ešte ďalej ako tie, ktoré vlastne chce urobiť vláda. Čiže pokiaľ ide o túto tému, tej by sme sa skutočne mali venovať. A posledný bod, a tým sa dostávam ku koncu, je tu otázka financovania, už o tom hovorili aj kolegovia. Ak nebudeme mať verejné, medzinárodné financovanie, tak to jednoducho vôbec nebude fungovať odhľadnúť od kreditov CO2, tak musíme nájsť nejaké mechanizmy, musíme jednoducho niečo nájsť, nejaký spôsob financovania, ktorý by nám umožnil na jednej strane financovať krajiny industrializované na severe a potom pomôcť aj tým, ktoré sú na juhu. A keď hovoríme o prispôsobovaní, o tej adaptácie, tak vlastne hovoríme o adaptácii našeho spôsobu chovania sa, ako budeme bojovať proti klimatickým zmenám. Ale na druhej strane ide aj o prispôsobenie sa na klimatické zmeny samotné. A čím skôr sa mobilizujeme a čím skôr zmobilizujeme občanov opatreniami, ktoré by sme mali prijať, a to už dnes o to viac budú občania našich štátov pripravení urobiť niečo sami. A mm, tieto mm, možnosť by sme mali využiť. Ďakujem. Ja som mnohokrát počul, že v USA e, sú ľudia fixovaní na Čínu, vôbec už nie na Európu to je e, teda e, špecifický problém. To znamená, že Američania sa pozerajú jednoducho iným smerom. Európania pre Američanov nie sú jednoducho takí dôležití ako Čína. A to sa zdá byť teda ďalší špecifický problém. Kaj Šľute, nech sa páči. Tak, Ďakujem, pán predseda. výbor v Štokholme, e, v pondelok som zastupoval výbor v Štokholme, keď šlo o odlesňovanie, ako aj o zhoršenej situácii v lesoch. Chcel by som pripomenúť uznesenie z apríla, pretože tam bolo mm, pomerne dosť dobrých formulácií týkajúcich sa lesov. Šlo o práva národov, že je potrebné uchovať staré lesy, že by namiesto starého lesa nie je možné e, jednoducho zakladať e, plantáže. Skrátka v tom uznesení bolo veľa dobrého. Hovorilo sa potom o tom, že potrebujeme 40 ako cieľ, pokiaľ chceme byť dôveryhodní s, našimi, e, s našim cieľom dvoch stupňov. Máme 50 šancu, že sa nám to podarí. Je dobré že aspoň toto sme si vytýčili ako cieľ a že týchto 30 miliard ročne sme uviedli ako čísla v našom uznesení. Tieto čísla by však mali byť v pomere s tým, čo robíme doma. To znamená minimálne 40 redukcie u nás a potom e, musíme použiť tie isté financie na to, aby sme rovnaké zníženie docielili v iných krajinách. To znamená 40 v rámci EÚ, ale e, musíme sa zaviazať aj k tomu, že sme ochotní financovať 40 e, aj v krajinách mimo EÚ. E, potom je tu ešte jedna dimenzia, ktorá mi chýba v oblasti obchodnej politiky. Hovorilo sa o tom, že Čína je veľmi dôležitá je dôležité, aby sme Čínu dostali e, na palubu. Musíme e, teda Číne sprístupniť e, náš trh Eh, aj v oblasti obnoviteľných eh, energií a energetiky vôbec. Čína je totižto veľmi dobrá eh, v oblasti výroby solárnych panelov a tak ďalej. Všetky bariéry, ktoré sme doposiaľ kládli, Číne by sme mali odstrániť. Ako som už spomenula, ide predovšetkým o obnoviteľné energie momentálne máme 20%, v budúcnosti by to malo byť 30%, ale lepšie by bolo, keby sme mohli povedať, že 30% je náš cieľ, 40 by však bolo percent by však bolo ešte lepšie. Možno potom ostatní poznajú, že je veľmi zaujímavé pripojiť sa k nám, aby e, nestratili e, nič e, na trhu. Š E, Španielsko napríklad emitoval 35 viac, ako je uvedené v kiotskom protokole. Kto teda uverí Španielsku, že bude e, schopné tieto e, ciele dosiahnuť do roku 2012, pokiaľ neprevezme Španielsko zodpovednosť aj interne niečo urobiť, tak to nikdy nedocieli. Ako by to ináč malo fungovať v Španielsku. Potom ostatné krajiny Európskej únie, ktoré e, sú 10 pod e, cieľmi z Kyoto, takže aj staré ciele musíme brať e, vážne. Ak to neurobíme, kto nám uverí, že nové ciele berieme vážne. Samozrejme, že aj Japonci a Číňania by si chceli zachovať svoju tvár a chceli by zostať dôveryhodní, ale my takisto. A ďalej veľmi dôležitá je aj zmena životného štýlu. Existujú zaujímavé výsledky výskumu, ktoré ukazujú, že skrátenie pracovnej doby môže byť veľmi účil, účinné pri e, zlepšení e, e, situácie v oblasti e, zmien klímy dnes e, nemáme čas e, na to, aby sme o e, ďalších otázkach hovorili, ale možno, že najbližšie napríklad by sme mohli hovoriť o tom, že mnohí sa dostávajú do životnej situácie, keď zažívajú burnout. Ľudia by potom mali viacej času pre rodiny, pre deti. Takže takto by sa to dalo všetko navzájom prepojiť. Ďakujem. Pani Grostet, nech sa páči. Ďak... Ďakujem pekne, pán predseda kolegovia, ktorí sú tu v parlamente poprvýkrát ako poslanci, e, treba im povedať, že títo problémy sme teraz neobjavili, už na nich pracujeme celé roky, to tí starí z nás, ktorí sú tu už dlho to vedia, bojujeme proti problémom klimatických zmien už dlho a Chcel by som poukázať aj na problémy, ktoré sme riešili vo výbore pod e, predsedom Karlajncom Ho- Hocerom. A to, čo tu hovoríme, tak mám, mám taký dojem, podľa toho, čo tu hovoríme, ako keby každý ponúkal viac. Kto ponúkne viac? 35%, 45% viac, ale kde je tu vôbec tá dôveryhodnosť, realizmus ako taký? Prichádzam si to, ako keby som bola v, v sne. Musíme jednoducho pracovať svedomito, musíme tie naše návrhy porovnať s údajmi, ktoré sa skutočne týkajú eh, klimatických zmien a pokiaľ ide o našich partnerov, tak vieme, že stretnutia, ktoré už sme mali a budeme mať v Spojených štátoch amerických, e, tie ukázali, že nič nie je ešte isté. Ja som pesimistická už aj z minulosti, aj budem pesimistická. Európa chce urobiť príklad chce byť príkladom, ale to neznamená, že jednoducho si budeme dávať góly do vlastnej brány chceme ísť stále ďalej a ďalej ako tí ostatní, neviem, či tu vôbec nestratíme našu dôveryhodnosť a potom už nikoho nepresvedčíme vôbec. A keď si tu vypočujem predsedu má pravdu, že pripomína to, že Spojené štáty americké sa ako keby zamerali na Čínu. Potom tu má človek dojem, že dokonca sa usmievajú, keď sa pozrú na to, čo sa vlastne deje v Európskej únii. Musíme dávať pozor, pretože my už máme určité záväzky, pokiaľ ide o Kodanskú konferenciu, mali by sme sa toho držať. Nechci, nemali by sme chcieť viac. Ak sa nám podarí dodržať to, čo skutočne sme stanovili, tak to bude skutočne krok vpred. Ak sa nám podarí dodržať ciele, tak potom môžeme povedať, že chceme ísť ďalej. Mali by sme ísť krok po kroku, ale stále ďalej a ďalej a ďalej. To je e, skúsenosť, ktorú tu mám už 15 rokov. Už 15 rokov tu v parlamente vidím, že si stanovíme parametre, ktoré sú príliš vysoké a dobre vieme, že potom ich nikdy nedodržíme. A to je vlastne to stroskotanie. Neviem si predstaviť, že toto by bol ten správny postup, ako by sme niečo mohli dosiahnuť. A pokiaľ ide o presvedčovanie našich partnerov, áno, musíme urobiť niečo preto, aby e, teplota nestúpala viac ako 2 stupne na celom svete. Musíme niečo urobiť aj proti odlesňovaní. S tým všetci súhlasíme, samozrejme. Ale chcem e, povedať náležité. A keď hovoríme o všetkých týchto veciach, o ktorých sme tu hovorili, áno, musíme ísť príkladom. Musíme sa zúčastniť na týchto diskusiách a musíme porovnávať náš pokrok s krajinami, ktoré sa iba rozvíjajú a musíme im pomôcť. Ale na druhej strane musíme zohľadniť aj nároky na ochranu duchovného vlastníctva. Nemôžeme sa iba tváriť, že keď sa nám nepodarí predstaviť Američanov, to sa tu už povedalo, že tí majú momentálne iné starosti, ak sa nám to teda nepodarí, tak nebude potom nejaká medzinárodná dohoda, alebo budeme mať dohodu, ktorá vôbec nebude uspokojujúca, no, tak v tom prípade zasa je na rade komisia a komisia má určitý systém adaptácie, prispôsobenie sa na trh s kvótami, ktorý sa týka európskeho trhu mm, od pre obdobie 2013 až po 2020. No to musíme ísť podľa toho, čo máme stanovené v rámci harmonizácií, aké sú tu ciele, pokiaľ ide o redukciu a či sa ostatné krajiny budú skutočne uh, držať týchto cieľov, ktoré sa stanovali v rámci medzinárodných dohôd. Čiže kolegyne, kolegovia, musíme sa pokúsiť o všetko, samozrejme. Musíme byť opatrní, krok po kroku, vytvárať nejaký tlak na Amerikanov, na našich partnerov, aby sa zobudili, tak áno, ale keď budeme hovoriť o 40 a 50 percentách, tak to vôbec potom nikdy nedosiahneme a stratíme našu dôveryhodnosť. To som chcela povedať. Musíme si skutočne uvedomiť túto skutočnosť a musíme do tejto kodanskej konferencie presvedčiť našich amerických partnerov a pokúsiť sa o to. To je, áno, ale prosím vás, na druhej strane nie tu dávať si góly do vlastnej brány. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz sa nám to už podarí. S Wir werden heute den ganzen Tag in diesem Raum sitzen. Teraz sa nám to už podarí ísť podľa programu. Poznáme túto miestnosť, poznáme akustiku. Normálne má táto miestnosť dobrú akustiku. Ja tu nemôžem ostať dlho bez toho, aby som dostala bolesti hlavy. Čiže to znamená, je to tak, že vypočujeme si tu obidvoch rečníkov dvojmo. Musíme mať stále sluchátka aj v tých jazykoch, ktorých počujeme dobre bez sluchátok, bez tlmočenia, preto by som poprosila techniku, aby sme, technikov, aby sme počuli tých rečníkov tak, ako ich máme počuť. Už som sa k tomuto vyjadrila a keby sme mali aspoň správu, že už niečo na tom robia technici, tak to by nás uspokojilo, ale jednoducho, ako tam nebudeme hovoriť, tak tieto problémy sa nevyriešia, nie, nie je to potom veľmi slušné voči nám, ktorí to musíme pracovať. Pani podpredsednička, to sa už urobilo tento krok a nebol tu veľký úspech a práve sama ste povedali, že situácia sa nezlepšila. My nie sme technici, my sa môžeme iba obrátiť na technikov, aby zlepšili túto situáciu, aby sme sa tu všetci lepšie cítili. A teraz sa práve povedalo, že najlepšie by bolo, keby ste sluchátka mali čo najďalej od mikrofónu, tým pádom by sa zredukovala ozvena aj interferencia a to je pravdepodobne to, čo spôsobuje túto ozvenu. Tak vás poprosím všetkých, e, musíme sa všetci snažiť, aby sme sa tu lepšie cítili. Potom tu ešte máme ďalší bod k rokovaciemu poriadku. Pani, prezidentka, pani predsednička, závidím vám, že ešte o parlamente máte taký dobrý dojem. Verte mi, e, v administratíve v tejto budove je už e, dávno jasné, že poslanci sú tu iba na prácu. Keby ste si to uvedomili, tak by ste neboli taká sklamaná. Ďakujem pekne za tento bod. Pán Narsones, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto súhlasím s tým, že sa zdá, že sme veľmi optimistickí a naše ciele sú skutočne už dosť vysoké, naše opatrenia sú dostačujúce a musíme sa snažiť e, urobiť ešte viac. Očakával by som, že toto uznesenie by bolo oveľa konkrétnejšie, aj pokiaľ ide o zodpovednosť e, voči tretím krajinám, aby sme urobili všetky potrebné financovania. Vieme, že, že aj oznámenie komisie o tej redukcie že sa tá redukcia urobí o 2% a menej, ako to má byť. To nie je spomenuté v dokumente, avšak dokument je v poriadku. Chcel by som gratulovať, blahoželať autorom tohto dokumentu. A takisto sa povedalo, že Spojené štáty sa pozerajú na to, čo sa deje práve v Číne a nevenujú pozornosť tomu, čo sa deje v Európe. Ja som strávil istý čas v Spojených štátoch amerických a skutočne môj dojem je taký, že Spojené štáty eh, ako sa pozerajú na to, čo sa deje v Číne, ale ľudia, občania a mimovládne organizácie sa pozerajú na to, čo sa deje u nás v Európe. My sme začali priemyselnú revolúciu, my sme spôsobili to, čo sa teraz deje vo svete a nemali by sme nechať svet, aby riešil túto situáciu sám. Ďakujem. Chris Davis, vous avez la parole. Pán Chris Davis, máte slovo. Ďakujem pani predsedajúca. Veľmi rád som sa vypočul doterajšiu diskusiu. Chcem povedať jednu vec. E, boli sme svedkami konferencií COP e, e, o klimatických zmenách a dosiahol sa skutočne obrovský pokrok. Postupne, krok po kroku, každý rok a v Kodani dúfame, že urobíme o mnoho väčší krok vpred. Chceme zaviesť rámec Mm, so skutočne ambicioznými opatreniami. Vypočuli sme si e, ministra životného prostredia Švédska v tomto výbore, ktorý uviedol, že minimálne požiadavky úspechu konferencie v Kodani by bola dohoda, ktorá by zaviedla opatrenia na obmedzovanie zvyšovanie priemernej teploty o viac ako 2 stupne a dohoda, ktorá by obsahovala a zahrňala všetkých hlavných veľkých aktérov na svete a dohoda, ktorá by sa dala ešte upresniť a navýšiť v nadchádzajúcich rokoch na základe vedeckých e, poznatkov. Problém je v tom, že v procese rokovaní na takýchto konferenciách e, má každý obmedzený mandát. Isté, že ministri životného prostredia e, sú v kontakte so svojimi vládami a rokujú o tom, do akej miery majú flexibilitu v rokovaniach, ale hovoríme tu o obrovských finančných záväzkoch, o finančnej pomoci bohatým, bohatých krajín chudobným krajinám. A takéto opatrenia budú mať obrovský vplyv na náš priemysel. A príde na to, že e, ministri životného prostredia na toho nemajú mandát, aby prijímali takéto rozhodnutia. Bolo by dobre, keby tam boli predstavitelia štátov a vlád, aby sa vzájomne vyzývali k tomu, aby sa predbiehali, kto bude ambicioznejší. Um, možno nie vedúci štátová vláda, ale možno ministri financií. Britský premiér veľmi jasne povedal, že bude v Kodani eh, v posledných dňoch eh, a mohli by sme si odniesť jednu vec z tejto schôdze do našich eh, hlavných miest, či naši premiéry, naši prezidenti a ministri financií sú schopní nájsť čas a vycestovať do Kodane, aby sa zúčastnili týchto rokovaní, pretože ak nie, tak nás všetkých zradia. Euh, euh, Ďakujem pekne. Teraz euh, pán Peter, Peter Ďakujem pekne, pani predsednička. Prečo nemôžeme porovnávať túto tému s ostatnými politickými témami? A pretože pri ostatných politických otázkach je možné nájsť kompromisy, je možné zamyslieť sa nad tým, čo je obsahom týchto kompromisov. Prezident Sarkozy vo svojom prejave pred Európskym parlamentom minulý rok uviedol, že otázka klimatických zmien je preto odlišná, že vedci nám jasne hovoria, že ak eh, nie sme schopní zmeniť tento trend eh, za 10 rokov a znížiť eh, emisie, tak ďalšie generácie, aj keď sa budú veľmi usilovať, nebudú môcť už vyriešiť túto otázku, pretože už sa spustia mechanizmy, už sa dosiahnu tie maximálne úrovne, kde jednoducho nebude stačiť to úsilie na zvrátenie tejto situácie, pretože to musíme príjmať, prijať veľmi vážne a nemôžeme teraz eh, tesne pred koncom sa rozhodnúť, že budeme postupovať nejako inak, keď už sme sa dohodli pôvodne inak. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako najefektívnejšie môžeme dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili, ako sa môžeme čo najviac angažovať. Toto je veľmi citlivá otázka a najmä vzhľadom na to, čo počujeme zo Spojených štátov, nie som vôbec optimistom. optimistom. Bol som spravodajcom v tomto parlamente na zahrnutie aj leteckej dopravy do tohto programu obchodovania s emisiami a mala by to byť aj dôležitá otázka v Kodani. Máme síce európske riešenie, ale všetci sa zhodli na tom, že európske riešenie takéhoto celosvetového problému nevyrieši. V, od roku 1999 sa nám zdvojnásobili emisie z tohto odvetvia a musíme znižiť tieto emisie, ako to hovoria vedci, a nie navyšovať teda musíme zapracovať do uznesenia aj to, že medzinárodná letecká doprava sa musí zahrnúť do tohto úsilia a môžeme byť eh, možno ešte ambicioznejší, ako by sme boli pôvodne iba sami o sebe, ako Európa. Musíme veľmi jasne rokovať eh, s rozvojovými krajinami, že let z Číny do Londýna alebo let eh, z Indie do Spojených štátov by sme nemali vnímať ako samotné ciele rozvojových krajín, pretože tí, ktorí lietajú na týchto trasách, nie sú tí, ktorí najviac trpia pod e, klimatickými zmenami. A preto chceme veľmi jasne požiadať e, o e, reguláciu leteckej dopravy, aby bola letecká doprava zahrnutá do tohto uznesenia. Ďalším bodom je aj námorná doprava podľa medzinárodnej námorné organizácie sú snahy znížiť e, emisie a náklady a ak my neprednesieme túto tému ako Európska únia, tak v Kodani sa nedosiahne dohoda. Preto som veľmi, veľmi sklamaný, že naši predsedovia vlád a prezidenti vôbec nespomenuli e, tento bod pri predchádzajúcich rokovaniach. E, to musia napraviť. Ďalej, pokiaľ ide o financovanie, chápem a podporujem všetkých, ktorí tvrdia, že priemyselné krajiny musia vyčleniť prostriedky na tieto účely a na pomoc rozvojovým krajinám eh, v otázkach klimatických zmien. Nemôžeme sa tváriť, že tieto technologické presuny a finančné transfery sú iba hlavnou témou. Hlavnou témou totiž je boj proti klimatickým zmenám a musíme eh, tým vedúcim predstaviteľom v rozvojových krajinách veľmi jasne povedať, že keď sa udejú klimatické zmeny, tak ako to predvídajú vedci, budú ľudia v rozvojových krajinách ešte o mnoho viac trpieť ako ľudia v priemyselných krajinách. Teda nemôžeme teraz rokovať iba o tom, či navýšme financovanie o 2 miliardy alebo nie. Mali by sme strediť skôr na to, aby sme primeli eh, vedúcich predstaviteľov v rozvojových krajinách, aby prevzali zodpovednosť za tieto otázky. Nesmieme to strácať z dohľadu. A preto chcem podporiť to, čo povedal Karl Heinz Florence že musíme sa sústreďovať na účelové využitie týchto prostriedkov a dbať, aby sa využili účelovo. Ďalej e, otázka znie, ako sa budú spravovať e, tieto prostriedky. E, komisia predložila k tejto veci dokument a myslím si, že je celkom vecný. V niektorých členských štátoch sa uvádza, že ak budeme najviac navyšovať rozpočet EÚ, to je nereálne, ale myslím si, že z pohľadu parlamentu každý z nás môže mať eh, za, záujem na tom, aby sme dodržali stanovený rozpočet, aby sme stanovili, aby sa stanovil nový fond na medzivládnej úrovni, ktorý vôbec nemôžeme nejakým spôsobom kontrolovať a potom nemôžeme ani voličom eh, vysvetliť um, zaobchádzanie s týmito prostriedkami. Myslím si, že je potrebné do riadne Európskej údie zaviesť fond, ktorý môžeme my ako poslanci Európy kontrolovať. Myslím si, že tento návrh komisie je vhodný. Pokiaľ ide o systém ETS, súhlasíme s Karl Heincom v tom, že nemôžeme len hovoriť o tomto systéme obchodovania s emisiami ani o financovaní 50 viac ako 50 emisí v EÚ pochádza z odvetví, ktoré vôbec nespadajú po tento systém ETS. A prečo by pracovníci v cementárniach a v železiarniach mali nezodpovednosť za to, že my ako Európa nemáme spoločné emisie a že chceme dosiahnuť nejakú úroveň medzinárodnej dohody. Musíme um, primeť, aby sa všetky sektory zapojili do tohto úsilia. Myslím si, že norský návrh, aby sa emisné práva členských štátov stali súčasťou financovania tohto programu, je rozumný a Nemyslím si, že by sme mali všetko hádzať iba na ten zlý priemysel. To nie je dobrý prístup. No a napokon ešte posledná vec, potrebujeme vhodné politické riadenie. Súhlasím s tým, čo povedal Chris David. Chris Davis, musíme primeť našich eh, predstaviteľov vlád a štátov, aby sa zúčastnili týchto rokovaní. Nemali by sme byť príliš optimistickí, ale snažiť sa aspoň trošku. Pán Obama robil obrovské vyhlásenia a všetci na svete ho vnímajú ako spasiteľa. Bol som veľmi rád, že v pondelok vyhlásil, že príde do Kodane, ale žiaľ, nie na túto konferenciu o klimatických zmenách, ale e, príde preto, aby e, podporil účasť uchádzania sa Čikega o o to, aby sa konali v Chicagu olympijské hry. Myslím si, že to by sme nemali mu nechať prejsť. Ďakujem. Pani eh, Jordan Siseli. Mm, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa tiež pridať k tým, ktorí zdôraznili, e, že očakávajú veľmi konkrétne návrhy od eh, vodcov eh, celého sveta, o ktorých sa bude rokovať na kodaní v konferencii, aby sa rokovalo o tom, čo je reálne a nie, čo je nereálne. Okrem Číny by som chcela uvieť ešte jednu krajinu, ktorá e, spôsobuje ešte väčšie obavy podľa mňa, a to je India. Ich postoj totiž k otázkam klimatických zmien a k otázkam emisí je dosť e, prístup, ktorý nám robí obavy. Prezident Obama um, nám spôsobuje tiež dosť veľké obavy, obavy to, pokiaľ ide o konferenciu v Kodani. Chcem povedať jednu vec. Klimatické zmeny sú horizontálnym javom a pôvodne sme diskutovali o klimatických zmenách výlučne v rámci ochrany životného prostredia. Teraz je to už horizontálnejšia téma. V Európskom parlamente máme niekoľko ďalších výborov, ktoré sa zaoberajú tohto témou. Jedným z týchto výborov výbor tre včera. Zastupcovia politických skupín sa venovali tomuto uzneseniu viac ako tri hodiny. Dospeli sme k tomu, že toto je dobrý základ pre budúcu prácu, ale že sú ešte isté oblasti a kapitoly, ktoré chýbajú v tomto uznesení, pretože sme predniesli návrh na pozmeňovacie návrhy chceme vyzvať členov vášho výboru, aby zohľadnil náš návrh a aby zohľadnil naše pozmeňovacie návrhy a aby zohľadnil aj náš mandát, pretože výbor ITRE má obrovskú zodpovednosť v tejto oblasti. Ak dovolíte, uvediem niektoré z týchto návrhov. Vývoj nízkouhlíkových technológií. Toto sa nám podarí uskutočniť iba keď bude zabezpečená kvalitná spolupráca medzi výskumníkmi a technologickými presunmi. Potrebujeme zaviesť nové modely na posilnenie spolupráce a presunu a tiež, aby sme zahrnuli tieto iniciatívy aj rozvojové krajiny. Iba takto sa nám podarí zaviesť taký vzťah medzi krajinami na svete, ktorý zabezpečí e, férové ochraňovanie práv duševného vlastníctva a tiež e, spravodlivý presun e, vývoja technológií. Pokiaľ ide o úniky uhlíka, opatrenia, ktoré spustia e, presun technológií z Európskej únie do zámorských krajín nestačia. Potrebujeme nové technológie, aby sme zabránili tomuto uniku uhlíka. Preto sa domnievame, že v tomto návrhu uznesenia potrebujeme ešte obsiahnuť aj odsek, ktorý bude vyzývať eh, priemyselné krajiny, aby sa pridali k Európskej únii v tomto úsilí. Pokiaľ ide otázky energie, energia je zdrojom väčšiny nášho znečistenia životného prostredia a emisí a preto účinné obnoviteľné zdroje energie a zvýšenie energetickej účinnosti. Na toto sa musíme sústreďovať v tomto návrhu a to nielen v rámci EÚ, ale aj v rámci celosvetového pôsobenia ďalej. Fosílne paliva, to je relevantné aj pre Čínu, aj pre Indiu. A aj tu sa domnívame, že v tomto uznesení je potrebné vysloviť podporu širšej spolupráci vo vývoji čistých technológií v oblasti fosílnych palív. Na záver, pani predsedajúca, by som chcela ešte zdôrazniť, že podpora medzinárodnej konferencie e, oblasti výskumu, e, práve to potrebujem, potrebujem hľadať nové modely v tejto oblasti a vďaka tomu budeme schopní rýchlejšie presúvať technológie do tretieho sveta. Ďakujem. Je vous remercie. Ďakujem. Pán Žil e, Parniu. E, ďakujem pekne. Pani predstavujúca, vážení kolegovia, e, isté, že som spokojný vzhľadom na silné formulácie, ktoré sú v tomto návrhu znesenia, ale bez ohľadu na to by som sa rád pozrel ešte na odvetvie financovania. Myslím si, že by sme mali ísť nad rámec našich cieľov, aby sme dosiahli to, čo sme si stanovili. Ale okrem toho si myslím, že to, čo tvrdíme v tomto návrhu uznesenia, že musíme zabezpečiť, aby sme boli schopní zabezpečiť hospodársky rast a preto je vhodné, aby náš návrh uznesenia tiež sa vyjadroval k uhlíkovej dani v Európskej únii, pretože úniky uhlíka a e, potom e, následne aj potreba riešiť rizika. Tomu sa musíme venovať na konferencii v Kodani. Teda myslím si, že balíček o energii a klíme, klíme e, musí obsahovať aj body, ktoré by v najväčšej miere stimulovali tretie krajiny, aby sa zúčastnili tohto úsilia. písomnej otázke komisii, eh, keď komisia uviedla, že musíme počkať na výsledky kodane, aby sme potom mohli vypracovať eh, analýznu správu, musíme poskytovať stimuly a musíme požadovať odpovede, aby sme mohli jasne stanoviť, čo presne my ako Európania môžeme eh, teraz urobiť z hľadiska znižovania emisí uhlíka. Musíme sa snažiť dosia- dosiahnuť prispôsobenie sa tých eh, kvót, ktoré sú zdarma a emisných povoleniek, aby boli tieto navzájom prepojené. Ďalej, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa týkajú ďalších cieľov, myslím si, že by sme mohli obsiahnuť aj tieto body v tomto návrhu uznesenia. A tieto by mohli byť potom eh, predmetom rokovaní v Kodani. Ďakujem. E, ďakujeme za váš príspevok. Pani Kristina Gutierrez Contires. Ďakujem, pani predsednička. Budem e, stručná. Ide mi o bod 17. Prichádzam práve z Argentíny z samitu o certifikácii. Parlamenty sa dohodli na tom, že tento koncept e, certifikovania by mal byť schválený aj v Kodani. Preto by som k tomu rada predložila 2-3 pozmenujúce návrhy. Odsek 17 emisie v dôsledku odlesňovania a poškodzovania pôd je potrebné rovnako zohľadniť. Musíme teda zohľadniť aj poškodzovanie pôdy tomto oceku sa musí e, podchytiť aj ďalšia myšlienka, a síce spoločná európska agrárna politika, ktorá musí byť koherentná v oblasti klimatických zmien. Nie je možné, aby Európska únia dokonca platila za to, že sa e, e, káču stromy, olivové stromy a vinič. To vedie k ďalším škodám je to úplný nezmysel. Preto je potrebné podporiť agrárnu politiku a pevne verím, že ostatní ma v tomto mojom návrhu podporia. Musíme začať s vnútornou súdržnosťou, musíme urobiť najprv naše domáce úlohy. Pokiaľ by sme tu niečo urobili, tak by sme urobili už veľmi veľa v oblasti klimatických zmien. Ďalej si musíme uvedomiť, že e, sa musia E, zalesniť ďalšie oblasti, pretože mnoho lesov vyhorelo. Pokiaľ ide o financovanie, mnohé tretie krajiny kladú na nás požiadavku a síce, aby sme e, urobili niečo preto, aby sa e, poskytli finančné prostriedky pre túto oblasť. India napríklad jasne hovorí, že u nich mnoho ľudí chodí ešte na poso musíme byť realistickí, pokiaľ pôjdeme do Kodane. Musíme si uvedomiť, že Európa musí platiť a musí vyrovnať to, čo sme doposiaľ spôsobili alebo zapričinili my. Musíme si uvedomiť, že neexistuje tu len problém chudoby. V mnohých eh, oblastiach je to aj eh, otázka eh, kapacít. Niektoré krajiny nemôžu sami veľa podniknúť v tejto oblasti klimatických e, zmien. Dovolte mi ešte jednu poznámku. Bolo pomerne ľahké zaviesť e, emisie pre oblasť priemyslu, ale v najbližšom legislatívnom období budeme musieť sa zamerať predovšetkým na naše vlastné regióny, zvážiť, aké emisie sa vyskytujú v akých e, regiónoch, akú pôdu tam máme, Eh, ako sa zachytáva eh, únik CO2. Veda pokročila eh, už ďaleko, pracuje na tom, aby sme dostali údaje, ktoré doposiaľ nemáme. Nepôjde teda už len o priemysel. Pokiaľ by sme sa koncentrovali len na priemysel, tak podchytíme iba malú časť Musíme však e, e, podchytiť všetko, musíme myslieť komplexne. Ide predovšetkým o teritoriálne analýzy, preto by som bola veľmi rada, keby sme tu mali aj návrh, kde by sa uviedoli termíny, aby sme e, takto mohli pracovať aj s emisiami, ktoré vznikajú v jednotlivých regiónoch. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za slovo. diskutujeme teraz e, o veľmi vážnom dokumente. Kupdaň bude mať však dve dimenzie, jednu technickú dimenziu a jednu politickú dimenziu. Momentálne som toho názoru, že politická dimenzia je dôležitejšia. Myslím to následovne. Globálne otázky nie je možné riešiť e, len e, v Európe. Európa môže byť príkladom. Európa môže hrať rolu e, predvoja, ale nič sa nám nepodarí vyriešiť, keď obidvaja najväčší znečisťovatelia e, Čína a USA nebudú presvedčené o tom, že musia znížiť svoje vlastné emisie. Švédsky minister už povedal, že že môžeme očakávať e, od e, USA, aby urobili všetko, čo je v ich silách, ale od Kyoto sme nič e, nepočuli o tom, že by USA skutočne niečo takého aj podnikli. Musíme teda jasne vyjadriť stanovisko EÚ. Žerská Destin ako predseda konventu, ktorý pripravil túto ústavu, povedal, že Európa nie je rivalom, ale partnerom, Euró- partnerom USA. Malo e, to veľmi vážne dôsledky. Tam, kde záujmy Európskej únie neboli dostatočne e, zastúpené, e, táto myšlienka že obyvateľstvo Európskej únie a e, USA e, by e, malo nadviazať kontakt cez internet, aby USA túto požiadavku tiež akceptovalo, by malo byť podchytené. Predovšetkým, pokiaľ sa hovorí o referendách, my euroskeptici veľmi často hovoríme, že naše myšlienky ktoré e, zastupujú 100 e, milióny ľudí, nemôžeme predniesť, ale v Kodani nepôjde len o názor e, ľudí z 27 krajín. 4 z 5 prezentácií hovoria o zodpovednosti USA, ale o týchto témach sa veľmi nehovorí. Som presvedčený o tom, že Európska únia musí teda zastupovať záujmy 27 e, e, krajín, 500 miliónov občanov. Nie je to len vo verejnom záujme, ale ide predovšetkým o to, aby sme e, USA ako globálneho znečisťovateľa vyzvali prevziať zodpovednosť. Možno že nezávislý zástupca tu nemá právo robiť návrhy, ale ide tu predsa aj o otázku zodpovednosti tohoto výboru. E, prečo v našom návrhu e, uznesenia nepovieme, že vyšleme e, zástupcov do Kodane, ktorí skutočne chcú v tejto oblasti niečo docieliť. Ďakujem, pán Kalakakis. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som začať s nasledovnou poznámkou. Hovoríme stále o financovaní. Nesmieme však zabudnúť, že v poslednom roku asi 2 až 3 milióny eur bolo vynaložených na opatrenia v súvislosti s ekonomickou krízou. Pokiaľ teda je tu politická vôľa, potom určite nájdeme prostriedky, ktoré sú potrebné bez ohľadu na to, odkiaľ tieto peniaze prichádzajú. Druhá poznámka. Ako tieto e, finančné prostriedky e, vynaložíme a koľko e, by to malo byť. Platí predsa zásada, že platí znečisťovateľ. To predsa musí platiť a to je zásada, ktorú tu musíme zohľadniť v súvislosti s použitím a vynaložením verejných finančných prostriedkov. Tam, kde to správneho hľadiska je možné, tam musí znečisťovateľ platiť. Prejdime teraz e, k probléme leteckej dopravy a námornej doprave, dopravy. Je to veľmi dôležitá oblasť pokiaľ ide o tieto dve oblasti, riešia sa vždycky e, spoločne, ale sú predsa veľmi odlišné, pokiaľ ide o znečisťovanie. Letecká doprava znečisťuje omnoho viacej ako námorná doprava. Z energeticko-politického hľadiska to teda musíme tiež e, zohľadniť. A pokiaľ ide o ciele, tieto e, ciele musia zohľadniť energetickú účinnosť, dokonca aj tie ciele, ktoré sú vytýčené e, pre e, cestnú dopravu. Myslím si, že tu sú tie ciele príliš málo žiadostivé. Čo sa týka cestnej dopravy v rámci Európskej únie, tu máme najväčšie znečistenie, najvyšší faktor znečistenia. Len automobily samotné činia asi 50 znečistenia. Tieto dve oblasti musia teda e, byť zohľadnené v rámci cieľov, čo sa týka energetickej účinnosti. musíme si teda vytýčiť také ciele, ktoré to zohľadňujú. Čo sa týka neúspechu rokovaní Emoga Ika, myslím si, že my tu budeme e, musieť urobiť všetko preto, aby sme zabránili rozkotaniu týchto rokovaní. Navrhla by, navrhol by som jeden, e, e, jednu zmenu, E, pokiaľ, dovolte mi, aby som to prečítal v angličtine, tá trváme na tom, aby e, letecká doprava a námorná doprava e, podliehala rovnakým podmienkam ako ostatné druhy doprav, vrátanie cestnej dopravy by som tu doplnil, aby tieto tri rivalizujúce odvetvia boli navzájom E, prepojené a potom v 19. v dôsledku stroskotania e, e, jednaní tu by som neuviedol v prípade uviedol by som formuláciu v prípade stroskotania jednaní, stroskotania jednaní. Našim cieľom musí byť, aby tieto rokovania nestroskotali. Tieto rokovania musia viesť k úspechu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prosím pána Baskut. Ďakujem pekne, pán predseda. Už sme hovorili o tých základných cieľových očakávaniach. Tie sú základom tejto, tohto uznesenia, ale pokiaľ ide o ciele, netýka sa to iba cieľov EÚ, ale podporuje to aj G8. A ak tieto dve stupne ako cieľ zoberieme a akceptujeme, ja som na tomto už pracoval roky, tak ak skutočne chceme dosiahnuť tieto ciele, tak budeme musieť rátať z minus 40-50%, aby sme mali 50% šancu dodržať tieto cieľe. Ak skutočne budeme trvať na týchto dvoch stupňových cieľoch, tak jednoducho budeme musieť sa snažiť. A pokiaľ ide o pani Grostek, ktorá povedala, že musíme byť dôveryhodní smerom na vonok, tak by som povedal, pozrite sa na Čínu. Čína v súčasnosti robí veľmi veľa veterných elektrární a o dva roky budú mať najväčšie množstvo veterných elektrární e, na svete. To, čo teraz robia, to je to, čo sa udeje, ak je politická vôľa. Vtedy sa dajú robiť aj zmeny, vtedy môžeme pracovať na zelenej ekonomike. Čiže tak by sme mali postupovať aj my a preto vypožadujem Európsku úniu a politiku Európskej únie, aby sme skutočne tieto ciele, ktoré máme mať, aby sme ich tam aj mali a ktoré súvisia s obnoviteľnosťou, ktoré súvisia s prírodnými zdrojmi energetickými. Prestaňme hovoriť tak veľmi o redukcii, ale skôr sa pozrime na to, aké možnosti máme v rámci tejto zelenej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem. Čína je najväčším výrobcom Či... vo všetkých sektoroch. Uh, Áno. Myslím si, že nemôžeme e, vidieť Čínu len e, v súvislosti s e, uhlím. Ehm, er- Ďakujem. Pán predseda, budem veľmi stručná, pretože bolo tu už veľmi mnoho príspevkov. Myslím si, že ten je výborný. Je potrebné, aby sme mali uznesenie a aby sa väčšina vyjadrila za toto uznesenie, ale súčasne by sme toto uznesenie mohli na niektorých miestach lepšie formulovať intenzívnejšie formulovať. Mali by sme si vytýčiť jasnejšie ciele, ale rovnako dôležité podľa môjho názoru je, aby sa nám vôbec podarilo tieto ciele dosiahnuť. Európska únia sa pozerá samozrejme aj na rozvojové krajiny a chce im pomôcť, ale čo sa týka aj e, nás, musíme prevziať určité záväzky a tam je toto uznesenie možno trošku slabo formulované. Predovšetkým, ak nám toto uznesenie má pomôcť v rokovaniach, e, mali by sme e, vylepšiť toto uznesenie, aby sme v rámci rokovaní naše ciele dosiahli. Tam súhlasím s mojimi kolegami. Veľmi dôležitým bodom je sú obnoviteľné energie. Momentálne sme v tejto oblasti príliš málo stižiadostiví, robíme tam príliš málo. Za predpokladu, že sa toto e, uznesenie posilní, tak môžeme dosiahnuť viac, hlavne v oblasti obnoviteľných e, energií. Európa by sa mala zamerať predovšetkým na slnečnú energiu a veternú energiu a mala by e, sa stať e, priekopníkom v týchto dvoch oblastiach, hlavne pokiaľ ide o námornú dopravu. Máme tu mnoho možností. Európska únia by teda mala ísť dobrým príkladom. Toto uznesenie je veľmi dobrým e, možnosťou, dobrou pákou, ako posilniť naše postavenie. Ďakujem. V diskusii bolo práve povedané, že ciele by sme si nemali e, vytýčiť príliš vysoké, ináč ich nedosiahneme. E, trošku e, som sa toho zľakol. Hlavne v oblasti klimatických zmien potrebujeme si stižadostivé ciele, pretože klimatické zmeny a finančná kríza je veľmi často diskutovaná spoločne. My sme to uviedli aj v našom uznesení E, že e, tu existuje veľmi mnoho paralel, bude zostať veľa e, finančných prostriedkov, ale dostane, mohli by sme sa dostať k bodu, kde už nebudeme mať žiadne paralely. Takže je potrebné, aby sme naše ctižiadostivé ciele v Kodani presadili, aby sme hovorili o našich e, ctižiadostivých cieľoch. Napríklad transfer technológie je veľmi dobrým prostriedkom. Momentálne e, sa dodáva do Európy mnoho e, fotobunkových modulov, ktoré však nezodpovedajú čo do kvality. Dochádza k porušenia patentových práv. Európske podniky niektoré európske podniky e, e, nedodávajú e, výrobky do Číny. Musíme sa pozrieť presne na to, ako vyzerá tento transfer technológií. Financovanie je ďalšia oblasť. Je potrebné zamerať sa na obnoviteľné energie. Ja sám pracujem v tejto eh, oblasti, eh, v oblasti veternej energie. 3 až 4 roky eh, sú termíny dodávok. Musíme rozšíriť aj výrobné kapacity, ale to všetko je potrebné aj financovať, takže musíme nájsť vhodné nástroje. Bod 18 a 19, o ktorých hovoril kolega Lízan, Ekeo a Jemo, ide o námornú dopravu, ktorá sa musí stať dôležitou témou v Kodani máme veľmi dobrý zákon, e, takisto letecká doprava sa má e, e, zapracovať do obchodu s emisiami. Stále sa odkazuje na ICAO, ICAO sa o to postará, ale nič sa doposiaľ neudialo. Takže budeme musieť naďalej vyvíjať nátlak, budeme musieť trvať na tom, aby aj delegácia EÚ v Kodani o tom hovorila, aby sme tu nepopustili, pretože e, e, klimatické zmeny e, môžeme zvládnuť len, ak budeme postupovať spoločne. Ani v Európskej únii nie sme schopní, teda 27 krajín, zharmonizovať dane. Takže nemôžeme očakávať, že sa to podarí v celosvetovom meritku. Musíme teda pokračovať v tom, e, kde sme začali. Musíme e, pozvať ostatných, aby prišli do Kodania, aby spolupracovali s nami v oblasti leteckej aj námornej dopravy. Ďakujem. Richard Ďakujem, pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, mali by sme si, spomen- si spomenúť na to, že ako politici E, musíme postupovať na vedeckej základni, ale musíme e, využívať aj e, náš rozum. Predovšetkým veda ukazuje, poukazuje na to, že poznatky sa menia. Začiatkom storočia prišiel Einstein so svojou teóriou relativity, Sigmund Freud so svojou psychoanalýzou a e, boli prakticky sami v tých časoch. Počet vedcov, ktorí sa uberajú istým smerom, e, neznamená, že tieto poznatky, ktoré propagujú, sú správne. Preto ako politici e, by sme mali používať aj zdravý sedliacky rozum. Pokiaľ sa pozrieme na fenomén klimatických zmien, konštatujeme, že tento fenomén jednoducho existuje. Je to nesporné, veľký počet e, vedcov to potvrdzuje. Druhý problém, a to je práve náš bod, je e, problém e, týchto klimatických zmien, ktoré boli spôsobené človekom. Stále viac rastie počet ľudí, ktorí o tom pochybujú, pretože ide o komplexný systém. Nemožno povedať, že zredukujeme o 2 alebo 3 2 alebo 3 emisie CO2, tým pádom sa to zmení tak, ako to predvídajú počítačové moduly. To je e, nesprávne e, stanovisko a nesprávny záver, pretože s našimi opatreniami, ktoré v oblasti ekonomiky urobíme, môžeme dosiahnuť ďaleko e, viac na to by sme neustále mali myslieť, keď hovoríme teraz o konferencii v Kodani. Preto je dôležité, aby sme sa pozreli na základné predpoklady. Európa e, túto zodpovednosť v oblasti klimatických zmien má a musí si ju uvedomiť, ale e, zároveň si musíme uvedomiť, že nesmieme ohroziť naše ekonomické stanovisko. To znamená, našim občanom musíme e, zaručiť e, určitú konkurencieschopnosť na e, svetovom trhu bez toho, že by sme sa dostali do situácie, že by všetky tieto facety, ktoré v tejto oblasti E, vyvstávajú, e, neboli zohľadnené. V Európe máme obrovské šance. Ukazuje sa, že energetická účinnosť e, je práve v tejto oblasti veľmi vysoká. Musíme prevziať našu zodpovednosť spolu s ostatnými partnermi, ale musíme sa postarať aj o to, aby Európa zaujala vedúce miesto, pokiaľ ide o zabezpečenie pracovných e, príležitostí. E, Čína a USA sú však e, najväčšími znečisťovateľmi. Čína podľa môjho názoru však veľmi pokročila, vsadila predovšetkým na zelené energie. Myslím si, že jednania a rokovania s Čínou v Kodani nebudú problémom. Skôr si myslím, že problémy bude mať v rámci jednaní s USA a to v dôsledku ich interného mechanizmu rozhodovania. Kongres do konca E, e, roka má ešte 18 e, pracovných dní v USA. Vieme všetci veľmi dobre, že momentálne sa diskutuje o zdravotníctve. Prezidenta Obamu hodnotia na základe toho, či presadí tento balík opatrení v oblasti zdravotníctva alebo nie. A pre túto druhú tému klimatické zmeny nezostáva veľa času. To znamená, pravdepodobne USA si nebudú musieť pristúpiť nebudú schopné pristúpiť e, e, k takémuto e, balíku opatrení v oblasti klimatických zmien, pretože to jednoducho nestihnú schváliť vo vlastnom zákonodárnom orgáne. Takže tie očakávania z našej strany by nemali byť príliš vysoké. Od novej komisie si rovnako ako aj od nás, e, tiež očakávam, že sa budeme zaoberať aj e, problematikou e, vody, záplavy a tak ďalej. Príliš málo vody v niektorých častiach sveta, suchá, obrovské suchá a tak ďalej. Takže prosím vás, aby ste chcem apelovať predovšetkým na váš e, zmysel e, reality, aby sme e, skutočne postupovali so zdravým sedliackým rozumom a nielen na základe vedeckých úsudkov. Ďakujem, pán Joao Ferreiro. Ďakujem, pán predseda, milé kolegyňa a kolegovia. Dovolte mi tri stručné poznámky som toho názoru, že uznesenie niektoré dôležité otázky nezohľadňuje. Napríklad e, pro, e, problematika klimatických zmien bola veľmi úzko prepojená s našou závislosťou na fosílnych palivách. Rovnako ako aj od toho, od toho teda závisí naša ekonomika ale je potrebné, aby sme eh, hľadali eh, určité spoločné stanovisko medzi Európou a ostatnými partnermi. Na jednej strane totiž to hovoríme, že chceme sa ujať iniciatívy a eh, bojovať proti klimatickým zmenám, odhliadnúc však od niektorých E, nedostatkov napríklad v spoločnej agrárnej politike sme to my, ktorí sa snažia prekážky v medzinárodnom obchode odstrániť. Napríklad spoločná, je to spoločná agrárna politika, ktorá má e, svoj vplyv aj na klimatické zmeny premiesňovanie podnikov, e, spotrebiteľské vzory, to všetko súvisí s e, jednotlivými e, smermi v oblasti spotreby, obchodu. Je to prepojené s skleníkovými plynmi. Sú tu skrátka určité svetové prúdy, ktoré vedú k zohrievaniu planéty. Obyvateľstvo má musí bojovať mnohými e, problémami. Ale z tejto slepej uličky sa ťažko dostaneme bez e, príslušných opatrení. Preto som pomerne skeptický, e, že sa spoliehame len na trhové nástroje, na, ak chceme dosiahnuť naše ciele. Účinnosť trhových nástrojov za účelom zníženia eh, emisí je zameraná predovšetkým len na určité oblasti. Existujú tu určité pochybnosti, čo sa týka eh, ekonomických dôsledkov pri nasadení týchto nástrojov. Tieto dôsledky pre rozličné krajiny to sú aj dôsledky, e, ktoré e, vyplynú pre mnohé krajiny Európskej únie. vedú k tomu, že si musíme uvedomiť, že je to niečo, čo e, existuje na úrovni Európskej únie. Príspevok Európsk- členských štátov Európskej únie v oblasti znižovania emisí je veľmi dôležitý a na to by sme mali myslieť aj v budúcnosti. Ďakujem, pán predseda. Ja som už e, od roku 1999 v Európskom parlamente a vidím niektorým mojim kolegom, ktorí sú takisto poslanci, e, pokiaľ ide o ich istotu, ktorú majú a s ktorou sa súčasňujú týchto diskusí. Závidím im, keď e, túto istotu ešte aj e, podporujú určitými vedeckými výsledkami, ktoré nie sú v poriadku. Prečítal som veľa vedeckých publikácií, ale nevidel som ani jednu takú, ktorá by jednoducho ma tak strašne uistila, že by som mohol povedať, že klimatické zmeny skutočne súvisia iba s tým, že ich zapričinil človek. A skutočne som zmetený a prekvapuje ma tá istota, s ktorou niektorí kolegovia mi teraz tu hovoria o tejto téze o ozonových dierach. Dokonca to zachádza tak ďaleko, že verejná mienka niekedy bola terorizovaná a ľudia sa báli ísť na ulicu, pretože mali strach, aby ich neožiarilo slnko cez tú ozonovú dieru. Práve týmito ultrafialovými lúčmi. Už istú dobu Mm, nepočúvam o tejto ozonovej diere, neviem teraz aktivisti, či tam dali nejakú záplatu na túto dieru, keď už o nej nepočujeme. Mm, malujú sa tu čerti na stenu, potrebovali by sme viac realizmu, viac reálnych názorov. Ja takisto obhajujem potrebu chrániť e, životné prostredie. To je jednoducho v našom záujme. A musíme naše úlohy v tejto inštitúcii aj splniť. A keď tu počúvam kolegov a kolegyne, keď hovoria, e, teraz keď hovoríme, že ten, kto dá väčšie číslo, tak ten vlastne má pravdu, tak nie som si tak celkom istý, aký to bude mať vplyv na život ľudí a na hospodárstvo, ak niektoré teoretické iniciatívy uprednostníme, ktoré sa potom jednoducho zvrhnú a nebude to mať dobrý vplyv na hospodárstvo členských štátov Európskej únie. A krajiny, ktoré už teraz robia dumping voči hospodárstvu Európskej únie, tak tým ešte otvoríme dvere, aby tak robili aj ďalej. Okrem toho ešte počujem, že takéto krajiny, niektoré z nich, ktoré už teraz nás podvádzajú týmto spôsobom, ešte máme aj pomoc. Ide o Čínu a Brazíliu. Bez toho, že by sme si overili, či tieto finančné prostriedky skutočne idú správnym smerom. Alebo či na konci nepomáhajú financovať takúto nekalú konkurenciu a čo vlastne nie je v záujme našho vlastného hospodárstva. Preto by som povedal, ak ďalej budeme nasledovať tieto teoretické hypotézy a náš priemysel budeme, budeme, budeme mu stávať do cesty nezdolateľné prekážky a tým mu vlastne privodíme škody, tak potom tí, ktorí chránia životné prostredie, sú tí, ktorí žijú v tomto životnom prostredí. Tak potom aj ochranu životného prostredia musíme vnímať ako potrebnosť každodenného života. A e, zdá sa, že oblasti, horské oblasti našej Európskej únie sa postupne vyľudnia a pri tomto by som to vlastne aj nechala pri tomto by som to vlastne aj nechal a skončil a Nadviazal by som na to, čo povedala kolegyne. Mali by sme vytvoriť podmienky preto, aby naše spoločné úsilie napomohlo dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili, aby sme dospeli ku konkrétnym cieľom. Takže to, čo som už dnes viackrát počul, ako keby smerovalo iba k tomu, aby sme obhajovali nejaké základné stanoviska, ktoré sa opierajú o neoverené teórie. Ale to môže už zajtra viesť k tomu, tak ako to bolo aj pri tých ozonových dierach, že nás niekto oklamal, zaviedol, a že týmto vlastne chcel dosiahnuť nejaký hospodársky zisk na náš úkor. Musíme opatrne investovať do energetických zdrojov, ale musím sa usmiať a pousmiať nad tým, keď niektorí aktivisti životného prostredia sa, alebo nejaký fundamentalista, keď sa rozčuluje nad tým, že využívame fosílne paliva ako zdroj energie. Keď títo istí ľudia stále bojujú proti atomovej energii, to ma jednoducho necháva bez slov. Ďakujem pán kolega za váš názor. Ozonová diera sa zmenšila aj preto, že látky, ktoré ju zväčšujú, sme zredukovali, teda plyny, a tým by sme mohli napomôcť aj znižovaniu klimatických zmien, ak zredukujeme také plyny ako napríklad CO2. To nám aspoň hovorí veda. Áno, teraz tu mám na Rade Azu Westlandov. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je zriedkavé, že počas, voli, počas prípravy na voľby do Európskej parlamentu sa ma pýtali viaceré otázky, či už internetom alebo akokoľvek inak. Stále sa ma ľudia pýtali, že skutočne si pozeráme aj kritiku e, panela e, pre životné prostredie z OSN. No, tak som odpovedala, že veľa politikov, ale aj veľa vedcov overuje tieto výsledky tohto panelu a socialistická frakcia e, ob- pozvala jedného zastupcu tohto panela OSN a tieto otázky všetky sme tu mi adresovali a skutočne veľmi dobré odpovede sme dostali, veľmi dôveryhodné odpovede a preto by som všetkým odporúčila, aby urobili to isté. Mali by sme všetky tieto otázky, ktoré dostávame my, adresovať tomuto klimatickému panelu a uvidíte, že dostanete veľmi dobré odpovede. Potom, pokiaľ ide o zdravý sedliacký rozum, ako to už tu bolo povedané, nemali by sme spočúvať iba vedcov, ale aj náš zdravý rozum. A ten by sme potom mali aj využívať. Čiže podľa toho sa zariadíme, či ako sa vlastne zariadíme v prípadoch prílišných zrážok, prílišného sucha a tak ďalej. A, a potom vlastne môžeme na základe nášho zdravého ľudského rozumu zistiť, či skutočne niečo existuje také, čo sa pokazilo, čo jednoducho nefunguje tak, ako má. A myslím si, že ako politici sme skutočne zodpovední za to, aby sme tieto otázky aj odpovedali a riešili, pretože ľudia nám dôverujú a bolo by šokujúce, keby sme došli k poznaniu, že 50 naš, našich ambícií by sme ešte museli zvýšiť na to, aby sme dosiahli ciele, ktoré chceme ešte znížiť na 30 nie je tu veľká šanca, že dosiahneme tie ciele, ktoré sme si už teraz stanovili. A o to vlastne ide. Musíme byť ambiciozne, ambicioznejší, musíme byť pripravení urobiť aj kompromisy, pretože bohužiaľ životné prostredie nefunguje iba tak, že my sa k tomu budeme vyjadrovať a všetko bude v poriadku. A pokiaľ ide o to uznesenie, tak tam by som samozrejme očakávala väčšie ciele. Bohužiaľ v parlamente sa k tomu nenájde všeobecná podpora, ale Možno by sme mali emis, ciele emisí z Kodane zvýšiť a potom uvidíme vlastne, aké ciele tu máme, ktoré sú podložené na základe najnovších poznatkov a tie potom prispôsobiť. Nemali by sme príjmať emisné ciele v kodanie, ktoré potom o 5 rokov už budú zastarané, pretože vedecké poznatky by nám takúto skutočnosť preukázali neskôr. Takže výsledky z Kodane by sme mali stále prispôsobovať a v uznesení by sme mali zvýznamniť skôr tie výhody. Čiže aké sú vlastne tie výhody, ktoré budú, keď dosiahneme tieto ciele. Už niektoré poznáme, celospoločenské, ale aj pokiaľ ide o zamestnanosť, aj pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. To všetko by sme mali zvýrazniť v tomto uznesení. A nakoniec vieme aj to, a vieme to všetci, že spoločenstvo vedcov a výskumníkov si je jednotné. O tom, že by sme mali mm, robiť oveľa viac, ako to Európska únia momentálne robí, sú tu veľké výhody celospoločenské, ak sa niečo urobí včas. Čiže mali by sme dať jasne najavo, prečo nerobíme to, čo by sme mali robiť a prečo nerobíme viac. A mali by sme to ukázať tým, ktorí sa skutočne zasadzujú o to, aby sa niečo urobilo. Aby videli, že aj druhá strana má skutočne záujem a práve preto potom by mohli aj obhajovať naše stanovisko, našu pozíciu. Mali by sme ukázať spoločnosti, že e, skutočne by sme dospeli k výhodám, ak niečo urobíme hneď. A tých by sme mali počúvať. Ďakujem, Filip Živa. Čo mi je, pán predseda? Ďakujem za slovo. Ako nový člen vám môžem povedať, že som prekvapený určitými prihláškami do diskusie v tomto kruhu. Objavujem tu prakticky výbor, ktorý e, s veľkou skepsou vystupuje proti vedeckým e, výsledkom a pohybuje sa až k druhému extrému a síce E, k slepej e, viere, e, čo sa týka vedeckých výsledkov, ktoré nikdy neboli dokázané. Musíme byť jednoducho kritickí. Niektorí kolegovia hovoria, áno, potrebujeme zdravý sedliacký rozum, pretože tento zdravý sedliacký rozum nám hovorí, že tie veci vyzerajú zle, ale zdravý sedliacký rozum tiež hovoril, že E, zem je plocha, pretože sme ju videli, akú e, plochu, plošinu. Takže e, tento nerealistický tón v niektorých prihláškach do diskusie ma skutočne ruší. Niektorí dokonca hovorili tým, že by sa ohrievanie planéty znížilo tým, e, že by sme menej pracovali, keby sme nemali e, e, a nepoužívali antibiotika, nemali by sme už žiaden chemický priemysel, tak to by sa znížila znížil vek obyvateľstva. Skrátka, to sú úplne ireálne predstavy, ktoré vedú k protirečiacim si tvrdeniam. Dovolte mi najprv všeobecnú poznámku. Pri príleži- pokiaľ hovoríme o uznesení, nemôžeme sa dohodnúť o tom, že si že porušíme záväzky, ktoré sme si predtým dali. V energetickom balíku, ktorý bol schválený v decembri minulého roka, sme dohodli 20 a to na základe demokratickej politickej diskusie. A teraz konštatujem, že v uznesení sa vyskytuje úplne iný cieľ, 40 Neviem, odkiaľ to prichádza prečo nie 40%? V poriadku, prečo nie 40%? Ja dokonca súhlasím aj s 50 alebo 60%, ale musí to byť e, vedecky e, e, dokázané a podložené, a to na základe e, politickej diskusie, ktorá viedla k 20%, takže neviem, prečo teraz e, tu zrazu máme 40%. Uznesenie v žiadnom prípade nesmie byť nástrojom, e, ktoré e, e, e, takéto demokratické rozhodnutie znemožní. A teraz mi dovolte ešte jednu osobnú poznámku súhlasím e, v tom, že e, prahové krajiny sa musia, e, rozvojové krajiny sa musia angažovať, ale tie tri krajiny, ktoré tu boli spomenuté, Čína, India a Brazília, sú tri krajiny, ktoré prakticky narušia E, európsku ekonomiku. Preto som e, toho názoru, že by sme mali diferencovať medzi týmito rozvojovými krajinami. Niektorí sú našimi priamými rivalmi a títo prispejú k e, narušeniu ekonomiky v Európe. Brazília skrátka a India musia mať stanovené iné ciele. Čo sa týka tých 20 až 40 to som povedal, čo si o tom myslím. A pokiaľ ide o otázku, o, ktorých, o ktorej hovorili už viacerí rečníci, ale ktorá e, sa e, nepremietla do uznesenia, je hraničná e, ochrana hraníc je dobré, že si vytyčujeme takéto ciele v oblasti ochrany životného prostredia. S tým súhlasím, ale nekalá súťaž s priemyslom v tretich krajinách, ktorý e, nepodlieha rovnakému natlaku, to by nebolo správne. Je potrebné teda doplniť niečo, e, čo by mm, umožnilo vyrovnanie v rámci tejto nekalej súťaže. Potom ďalej sa tu hovorí o tom, že že sa hovorí o sume 30 e, miliard e, do roku 2020. Neviem, možno to bude 30-40 e, miliard, ale musíme zvážiť, akú sumu stanovíme. Viacej ako 30 miliónov by bol najvyšší cieľ. Bolo by lepšie, keby sme vynaložili 20 E, miliónov z dobre ako 50 miliónov e, nevodne. Ďakujem kolegovia, to čo ste povedali sa týka e, úvodného ustanovenia D. To je presne to, čo Európska rada schválila 20% do roku 2020 pokiaľ sa v Kodani dohodneme, Európska únia je ochotná ísť dokonca ďalej a síce až k 30 Medzičasom niekto spomenul 40 Tých 40 sa vzťahuje na článok 3, ktorý len spomína čo výbor pre e, klimatické otázky povedal. A síce, že to e, rozpätie medzi, a síce spomína to rozpätie medzi 25 a 40 percentami. Hovoríme teda o tom, že podľa názoru vedy je to marža, e, v ktorej by sme sa my v priemyselných vyspelých krajinách mali pohybovať. Nikde teda požiadavka na 40 v texte nie je. Toľko len na vysvetlenie. McEwan? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. A najskôr, ak dovolíte, by som e, povedala e, kolegom z EPP, ktorí hovorili o ozone, možno sekretariat by mohol e, zaslať tomuto kolegovi nejaké materiály v hode na boj proti ozonovej vrstve, ozonovej diere. My sa snažíme dosiahnuť podobný cieľ aj v otázke uhlíkových emisí. Chceme, aby sme reagovali na problém, ktorý presne zadefinovali vedci. Mm, myslím si, že nemôžeme teraz e, sa vrácať opäť k vo všetkým e, vedeckým výsledkom a vo všetky rozhodnutia, ktoré boli prijaté. Myslím si, že v Kodani sa musíme sústraďovať predovšetkým na na to, aby sme primeli ostatné krajiny, aby sa pridali k tomuto úsiliu, aby podpísali dohody, ktoré sa podpísali v EÚ a kľúčom k tomuto bude, aby rozvinuté krajiny prišli do Kodane, s dôveryhodnou ponukou. A prvou časťou to, tejto ponuky musí byť veľmi dôveryhodný balíček na zmiernenie klimatických zmien v rozvojových krajinách. Minulý rok sme sa zaoberali e, klimatickým balíčkom. V decembri sme ho schválili, 17. decembra, a tento balíček nás zaviazal k minimálne 20% a k 30%, ak sa podpíše medzinárodná dohoda. Bolo by dobré posunúť sa až na úroveň 40 ale myslím, že by to bolo veľmi, veľmi ťažké. Aj teraz eh, na rade sa údajne eh, niektorí snažia prehodnotiť vôbec ten cieľ 20 Myslím si, že minimálne by sme mali ostať na úrovni 30 Vedci hovoria ehm, o inom čísle, ale musíme sa snažiť e, postupovať reálne v Kodani. Teda máme balíček v platnosti. Nemôžeme teraz začať prehodnocovať všetky princípy od počiatku. Už nebudeme otvárať to, čo bolo dohodnuté minulý rok v balíčku o klimatických zmenách. Teraz sa musíme sústredovať na to, ako dopadne zasadnutie rady koncom októbra a z hľadiska financovania bude kľúčové to, aby sme určili, či sa dohodneme na niečom v Kodani alebo nie, pretože celý svet bude sledovať veľmi pozorne. Komisia predložila na stôl návrh, Barroso minulý týždeň predstavil tento návrh. Myslím si, že tieto časy nie sú neľahké, to všetci vieme. Všetky krajiny eh, zažívajú problémy, O tom nie ale ak nepríjmeme dôveryhodný balíček, nepodarí sa nám príjmeť ostatné krajiny, aby sa nám pridali a ak sa nám toto nepodarí, tak sa nám nepodarí znížiť ani emisie uhlíka. Ak všetky priemyselné krajiny by znížili e, svoje emisie o 20% do roku 2020 a Čína, India, Brazília by neurobili nič, tak sa nám nepodarí docieliť to, čo sme si stanovili na globálnej úrovni e, musíme docieliť, aby naše financovanie bolo dôveryhodné. Európska únia musí sa podielať. Už boli prednesené nejaké veľmi ambiciozne sumy. Musíme sa snažiť ich naplniť. Musíme zabezpečiť, aby financovanie e, ktoré sa naplánuje, bolo dodatkové ako pôvodne plnému financovaniu, keď povieme rozvojovým krajinám, e, že tie peniaze, ktoré sme osobili pred troma rokmi, e, si môžete zobrať a okrem toho ešte niečo ďalej povedu, povedajú. Povedia nám, že to nie je dôveryhodné, musíme postupovať eh, tak, aby nás všetci brali vážne, musíme zabezpečiť, aby financie sa dali melať, aby sa dali eh, využiť v praxi, aby, aby sme mali mechanizmy na plnenie cieľov. Nemám na mysle len bilaterálne mechanizmy, pretože už vieme, že takéto mechanizmy sú. Európska únia podpísala takéto dohody a mnoho členské štáty nedodržiavajú tieto dohody. Teda musíme nájsť nejaké mechanizmy, aby sme poskytli túto pomoc v praxi. No a ešte jedna posledná vec. Sústreďujme sa na to, čo je presne v hre v Kodani. Ak chceme, aby sme mali silný hlas, musíme sa sústreďovať iba na niekoľko bodov a nie na všetko, pretože všetko sa nám nepodarí obsiahnuť v tomto uznesení. Sústredujeme sa na to, čo bude na programe v Kodani a uveďme v tomto uznesení to, čo musí byť obsahom dohody. Je tam isté, že mnoho podrobností, e, mnoho aspektov, ktoré sa týkajú napríklad uhlíkového offsetu, kvality tohto procesu, ale mali by sme sa držať e, toho hlavného procesu. Niektorí z nás e, sa chystajú vycestovať do Washingtonu. Dnes kongres začína rokovať o svojom zákone o stanovení emisných kvót a obchodovaní. Dnes ráno som si prešla v novinách Financial Times, že niekoľko nadnárodných firiem podporuje e, tento zákon a niektorí dokonca opustili americkú komoru, americkú obchodnú komoru, pretože sú za tento zákon pretože údajne tam bolo ultimátum, ak niekto nepodporuje tento zákon, tak nemôže byť v eh, tejto komore. Je potrebné si uvedomiť, že legislatíva na umožnenie cieľov musí byť v platnosti, teda o čo viac sa budú odkladať takéto politické rozhodnutia v Spojených štátoch, eh, o to viac eh, bude ťažké prijať nejaké záväzné rozhodnutia na úrovni firiem. Teda sústredujeme sa teda na kľúčové body a na to, čo bude na programe v Kodani. Ďakujem. no a napokon eh, pán Mario Perejo. Io non volevo, Presidente, non volevo intervenire. Pán predseda, nechcel som pôvodne vôbec eh, žiadať o slovo, ale aby som bol úprimný, vzhľadom na to, že podporujem mnohých predrečníkov eh, k téme summit v Kodani, uvedomil som si, že Nemecká kabina, zdá sa, so s z nejaké problémy. E, Nechcel som sa vyjadrovať, ale Rozhodol som sa, že by som predsa len mal vystúpiť v tejto diskusii, ktorá sa tu dnes rozplodila dnes do poludnia. V Kodani e, to, čo sa bude e, rokovať, môžem podporiť aj z hľadiska výsledku tejto konferencie a našich očakávaní v Kodani budeme predkladať dokument, e, o ktorom diskutujeme dnes do poludnia a myslím si, že obsahuje mnoho pozitívnych e, prvkov, ale a zda sme nečítali možno tento dokument e, dostatočne pozorne. Niektoré formulácie a možno aj terminológia nie sú ideálnym riešením pre laikov a nezainteresovaných, ale nezabúdajme tiež na to, že musíme eh, zohľadňovať aj eh, týchto ľudí, pretože klimatické zmeny sa týkajú celého sveta. A pôsobia napríklad aj na polnospodárstvo v mojom rodnom regióne a keď eh, sa pozrieme na oblasť lesníctva, tam sme zaznamenali výraznú zmenu Boli sme svedkami toho, že dochádza k odlesňovaniu a musíme riešiť tento problém. Naša práca sa musí sústreďovať na obnoviteľné zdroje energie a na programy rozvoja vidieka a musíme sa sústreďovať na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na strane firiem. Boli sme svedkami prípadov nekalej hospodárskej súťaže, mm, teda rokovania v Kodani musia e, zohľadňovať aj to, že niektoré rozvíjajúce sa krajiny, napríklad Čína, India, aby som uvedol aspoň dve z týchto krajín, je tu isté riziko, že budú isté problémy v otázke hospodárskej súťaže vo vzťahu k týmto krajinám. Napríklad eh, vonkajšie zadávanie um, projektov. Na to sa so chcem, chcel upozorniť pán predseda. Ak už eh, zaznamenávame takýto problém, teda problém hospodárskej súťaže, už teraz Možno je to preto, že e, nedodržiavajú naši partnery pravidlá, ktoré sú v platnosti. Teda mm, toľko moje úvahy k tejto téme. Ja už som pôvodne mal tieto názory, ale ešte som si ich utvrdil počas toho, ako som si vypočul čo k tomu prispeli kolegovia k tejto diskusii. Ešte chcem zopakovať, e, e, som chcel zopakovať e, tie obavy, ktoré sú s hospodárskou súťažou. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz sme sa dostali na koniec našej veľmi rozsiahlej a bohatej diskusie. Vypočuli sme si celé spektrum názorov, ktoré len máme k tejto, tejto snemovni Kodanská konferencia sa koná pod zaštitou OSN a jej cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov a tieto ciele zohľadňujú aj angažovanosť Európskej únie a náš prínos tomuto úsiliu a isté, že aj požiadavky, aby aj ostatné krajiny sa pridali k tomuto úsiliu. Samotná Európa isté, že nebude schopná stabilizovať klimatické zmeny. Je potrebné, aby sa do toho zapojil celý svet. Lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 1. október o 18. hodine, to je zajtra večer. Teda, kto chce predložiť pozmeňovacie návrhy k tomu, čo tu odznelo, má čas do zajtra večera, do 18. hodiny predložiť tieto návrhy, aby ešte stihli byť preložené. Kolegyne a kolegovia, prejdeme teraz k ďalšiemu bodu na našom programe, ktorý úzko súvisí e, s týmto bodom. Chceme predložiť ústnú otázku komisii e, s rovnakým obsahom aj rade. E, potom prebehne rozprava v pléne, a keď sa budú schvaľovať závery tohto uznesenia. Máte pred sebou text tejto ústnej otázky vo všetkých jazykových verziách. Chcem sa opýtať, či sú nejaké pripomienky. Pani Grostet. Ďakujem. Isté, že je to v súlade s tým, na čom sme sa dohodli už v texte uznesenia. Predposledný odsek, ktorý hovorí o tom, že 25 až 40 cieľov. Hlasovali sme o baličku klímy a energie. Tí z nás, ktorí tu boli vtedy, si pamätajú, aké to bolo náročné a aké obavy sme mali, aby tento balíček nezasadzoval naše ciele na úrovni 20 do roku 2020 a 30 ak sa dosiahne priateľná celosvetová dohoda. Mm, myslím si, že táto škála 25 až 40 e, myslím si, že je jedna z niekoľko, ktorí toto nemôžeme akceptovať. Chceme, aby sme sa držali záväzkov, ktoré boli schválené pred 9 mesiacmi v tom balíčku. Ďakujem. Ďakujem. Práve som sa dopočul, že v klimatickom balíčku e, sú uvedené aj tieto dlhodobejšie ciele. Zaviazali sme sa k 20 e, v prípade dohody v Kodani k úrovni 30 to sú tie fixne stanovené údaje, ale v celej rozprave a v uznesení sa spomínajú aj ďalšie plány a ciele s vedovím, že do roku 2050 um, eh, si stanovíme cieľ až na úrovni 80 pre priemyselné krajiny. Teda otázka znie, prečo by nemohol parlament položiť túto otázku komisii a rade. Pán kolega Líze, chcem navrhnúť jednu vec. Myslím si, že v tejto chvíli by sa nám podarilo vyriešiť týmto návrhom tento problém. Myslím si, že tá škála 25 až 40 mm, neustále sa podporuje na úrovni parlamentu a členských štátov. Je to cieľ aj z Bali, ale na tej najvyššej úrovni tejto škály e, tam by sme sa nemali pohybovať, pretože o tomto nie je žiadna dohoda. O to ešte musíme prediskutovať aj v tomto výbore, aj v celom parlamente. A preto si myslím, že tie pojmy a formulácie, ktoré sú v najvyššej časti tejto škály, by sme mali vyňať z textu a držať sa pôvodných rozhodnutí parlamentu a rady, a tiež záverov e, konferencie v Bali, e, že to musí byť v tých horných hraniciach. To už uviedli niektorí v tejto diskusii, ale nemôžeme to vnímať ako všeobecný konsenzus a preto by bolo potrebné ešte raz o tom diskutovať niekedy v budúcnosti. Linda. Linda. Myslím si, že by sme nemali tu zamieňať veci, ktoré nesúvisia. Áno, minulý rok sme sa dohodli na tom, že chceme dosiahnuť 20 až 30 percentné zníženie. To bolo v legislatívnom balíčku, ale tu hovoríme o tom, čo je potrebné na medzinárodnej úrovni. Je to jednoducho skutočnosť. My iba opakujeme fakt, ktorý eh, vyjadrili už vedci. Je to teda náznak toho, že mm, keď som to pozrieť napríklad z politického hľadiska, z hľadiska EÚ, 20% jednoducho nestačí na to, aby sme e, splnili cieľe. 30 je to úplne minimum. Teda nemôžeme súhlasiť s niečím, čo e, úplne vymaže skutočnosť, ktorú e, spomína aj vyhodnocovacia správa vedcov. A nemôžeme tu iba takto manipulovať so skutočnosťami. Isté, že máme balíček, ktorý hovorí o 20-30%, ale tu hovoríme o niečom úplne inom. Just want to... Pás e, chcel som len vyjasniť, e, že ciele 25 až 40 o ktorých hovoríme, sa vzťahujú na všetky priemyselné krajiny. To znamená, že je to už v správe IPCC, už to bolo schválené na konferencii v Bali a tohto roku v marci parlament schválil tú maximálnu úroveň v škále 25 až 40 Už to tento parlament schválil. Uvádzame túto škálu na maximálnej úrovni pre priemyselné krajiny a pre Európu sú stanovené vlastné ciele vo výške 20 až 30 ale tieto ciele 25 až 40 e, to sú ciele, ktoré boli schválené v Bali, schválil ich aj mm, Európsky parlament, aj tú najvyššiu úroveň, teda iba opakujeme to, čo už bolo v minulosti uvedené. To by sme si mali vyjasniť. E, pán predseda, ja som sa ešte chcela vrátiť k dokumentu, ktorý sme práve e, rozsle po celej miestnosti. E, tam sa uvádza, že 91% našich občanov, ešte raz, 91% našich občanov sa domnieva, že by sme sa mali pohybovať na úrovni 25 až 40 alebo ešte vyššie Mnohí sa domnievajú, že by sme mali byť na úrovni nad 40 a 62 občanov sa domnieva, že by sme mali sa pohybovať v rámci tejto škály 25 až 40 v priemyselných krajinách. Je tu mnoho očakávaní vzhľadom na to, čo chceme dosiahnuť a chápeme argumentáciu na strane priemyslu, nesmieme byť naivní, ale predsa len sú tu vedecké údaje a tiež očakávania, o ktorých hovoria verejné prieskumy verejnej mienky. Ja som si uvedomil, že niektorí kolegovia tu vlastne vlastné priania a želania zamieňajú so skutočnosťou. Ak sa tu vyzdvihujú vedecké názory, ktoré v podstate nie sú dôveryhodné, tak to nie je správne. Ak Napríklad e, sa opierame o výsledky niektorých vedcov, niekto napi- niektorých vedcov, niekto napíše to, čo sa mu páči tak jednoducho môžeme dať k dispozícii naopak e, porovnať to s e, výsledkami vedeckými, ktoré hovoria niečo iné. My tu na v parlamente sme našli nejakú zlatú strednú cestu, ktorej by sme sa mali držať. 25%, toto percentuálne vyjadrenie, O tom sme už hovorili veľmi dlho a nakoniec sme dospeli k politickému dohovoru. Teraz nás ešte nútiť k niečomu, aby sme ešte mali vyšší tento percentuálny stav, tak aby sme vlastne popreli na no to, na čom sme sa už dohodli, tak to nepovažujem za primerané. Myslím si, že by sme sa mali držať tohto percentuálneho vyjadrenia, ktoré, ktorý parlament po dlhých debatách a diskusiách eh, odsúhlasil. Nezastupujem tu priemysel, ale treba kontaktovať priemysel a eh, žiadam iba to, aby sme sa držali toho, na čom sme sa pred rokom dohodli. Katrin, je? Ďakujem pekne. Iba jedna poznámka. Musíme naše hospodárstvo obetovať na oltári 40%. Takéto pseudovedecké stanoviska, no musím povedať, že sú tu viaceré stanoviska, ktoré máme a ja patrím k tým, ktorí, ktorí podporujú pána Živana. Samozrejme, ľudská činnosť by sa nemala podceňovať, ale žijeme, chvála Bohu, na zemi, ktorá žije, ale ktorá takisto produkuje kontamináciu cez vulkány a tak ďalej. Prečo sa to nezohľadne, prečo sa stále spomína Gr- Grónsko. Grínsko už bolo raz zelené a či zase bude zelené, tak to nebude taká veľká dráma pre ľudstvo. Tak ešte tu máme dve pripomienky. Zoltán Paco. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem skutočne veľmi stručný. Myslím si, že by sme mali dospieť k rozhodnutiu keď hovoríme o ústnej pripomienke na radu, zakladá sa na vedeckých, vedeckých podkladoch alebo na názoroch. A myslím si, že by bolo dobre, ak na tejto otázke sa občania rozhodnú a ľudia sa rozhodnú, alebo verejná mienka sa zakladá na nejakých informáciách, ktoré nie sú overené, takže mali by sme skutočne sa spýtať, čo podporujete. 5, 10, 15, 20 alebo 25 alebo 40 Čiže čo je to percentuálne vyjadrenie, ktoré vlastne podporujete? Zvyčajne e, verejná mienka sa prikláňa k strednému. Číslo nerozhodujú na základe, e, na základe vedomostí, ktoré možno máme my a my tvrdíme, že 40%. Možno, že by to bolo zaujímavé, ale nemali by sme vychádzať z tejto verejnej mienky. Ďakujem. Ja by som takisto chcel povedať, že pri formulácii tejto otázky by sme nemali vychádzať z toho, že máme pred sebou fakty, ale tieto odporúčania vedecké, to sú jednoducho projekcie, ktoré sa týkajú budúcnosti a tie skutočne nie sú veľmi isté ako všetky výhľady do budúcnosti. A táto správa samotná v tejto hodnotiacej správe e, sa hovorí o určitej pravdepodobnosti, že niečo sa stane. Čiže držať sa toho, ako keby to boli určité e, fakty, tak to nie je ani z hľadiska vedeckého správne. Ide tu o určitý výhľad, o počítačové modely, ktoré na základe určitých predpokladov vypracovali túto správu. Čiže pozeráme do budúcnosti. A preto som aj za to, že túto vrchnú, vrchný limit by sme mali zamietnúť, vyňať z toho a preto sa prikláňam ku kolegovi a že by sme mali ísť ďalej tak, ako sme sa už na tom raz dohodli. Pani Hebnerová. Ďakujem veľmi pekne. Musím sa priznať, že som nechcela v tejto debate v tejto, tu hovoriť neviem, aká je situácia vo vašej krajine, ale v Polsku bolo veľmi ťažké podporiť týchto 25%. Naša krajina jednoducho sa stále iba postavuje na nohy. Je dosť ťažké pre krajiny ako tá moja, ktoré jednoducho nemajú také veľmi rozvinuté priemysel, priemyselné odvetvia na papieri môžete napísať aj 80%, alebo aj 100%. Papier znesie veľa. Ako to tu navrhovali aj niektorí z našich kolegov. Ale myslím si, že by sme sa mali držať pri zemi. Mali by sme sa snažiť konzultovať s priemyselom v našich krajinách, pretože ak budeme mať e, jednoducho príliš vysoké percentuálne vyjadrenia, tak tieto priemyselné odozvia sa presťahia do Afriky, skrátka do krajín, kde takéto obmedzenia nebudú. Myslím si, že musíme nájsť vyrovnanú cestu, pokiaľ ide o naše rozhodnutie a mali by sme sa usilovať o udržateľný, trvalý udržateľný rozvoj a nemali by sme dávať na papier veci, akých nebudeme môcť dodržať. poprosil by som, aby sme si prečítali ten text skutočne pozorne, pretože zdá sa, že hovoríme mimo a nie k veci, ktorá je v texte. Ho, sme vo výbore pre klimatické otázky a hovoríme o správe, ktorú urobilo OSN a zúčastnili sa na nej veci z celého sveta a toto grémium hovorí, že by tu mali byť percentuálne viedenia vo všetkých industriálnych krajinách medzi 25 a 40 teda pokiaľ ide o redukciu CO2 plynov. A to je kľúčová vec tejto vety. Čiže zatiaľ to je iba smer, čo, v rámci ktorého chceme sa pýtať rady a komisie, ako budeme postupovať, aby sme skutočne sa dostali do blízkosti aspoň toho, čo nám odporúčajú odborníci. Nehovoríme o, teda o čisto Európskej únii alebo niektoré krajine, či niektorá z týchto krajín bude robiť na tom hornom limite tejto škály. To je iba krok k tomu, čo nám vlastne odborníci hovoria. A počuli sme tu viacero názorov, ale na koho sa vlastne potom máme obrátiť? Komu máme veriť? Pápežovi, Dalalámovi alebo Pánu Bohu? Čiže skôr by som veril vedcom ako nejakej inštitúcii, ktorá skutočne nepracuje so žiadnymi faktami mohol by som povedať, že som neveriaci, že na to neverím. Aj to je jeden z postojov, ale ten nás ďalej neposunie. Peter Líze, ešte tu máme tri eh, pri, prihlásen, troch prihlásených kolegov, pani Weisbergová, pán Jorgenson. Áno. Pán predseda, máte pravdu. Znenie tejto ústnej otázky je také, že v sa to uvádza v hornej oblasti v rozpeti 25 až 40 ale vzťahuje sa to na štvrtú hodnotiacu správu. Na druhej strane argumenty ostatných štátov plne chápem, preto návrh pana e, Zeberga považujem za dobrú a síce, že tú hornú e, oblasť škrtneme. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sme predtým, než, idem, než by sme sa pohybovali až do tej oblasti k 40%, E, predtým, než stanovíme e, podmienku, že ostatné štáty, Čína, USA, by sa mali takisto zaviazať k redukcii CO2, teda aspoň tie najväčšie priemyselné krajiny. To vyplynulo aj zo samotnej diskusie, že redukciu CO2 sami nezvládneme a takto ani nezastavíme e, klimatické zmeny. Teda e, môžeme znižiť e, emisie CO2, ale nemôžeme zastaviť klimatické zmeny. Takže predtým, než som si vypočula poslednú poznámku, že sa to vzťahuje predovšetkým na túto správu, chcela by som predložiť môj návrh a síce, že to urobíme krok po kroku, pokiaľ e, sa pripoja ostatné e, priemyselné, veľké priemyselné krajiny, potom budeme e, pokračovať ďalej. Takže škrtneme tú hornú hranicu a možno, že dospieme ku kompromisu. Rád by som možno dal prednášku o Grónsku, prečo sa vlastne volá Grónsko. Nie preto, že bolo vola kedy zelené, sú tu iné dôvody, ale nebudem teraz zdržiavať výbor, ale ak chcete, môžem vám to potom voľa vysvetliť. Myslím si, že diskusia o tom, či verím alebo neverím, či týchto 40% je príliš málo, alebo či je to príliš ambiciozne, nie je ani relevantné pre našu diskusiu. Už pár hodín sa bavíme o tom, že nechceme že nechceme v týchto otázkach alebo v uznesení otvoriť diskusiu, čo už sme vlastne o tom hovorili viacero rokov v našom výbore a v tomto parlamente. E, skrátka ide, že chceme vyjadriť v tomto uznesení iba niečo, čo už, o čom sme už hovorili viacero krát. Znenie ktoré tu máme, je presne také isté, ako bolo aj predtým. Nie je tu nič nové, nič sa nezmenilo. Je to aj v cestovnej mape, ktorá bola odsúhlasená v Bali, ktorá bola podporená v tomto parlamente už viacerokrát. No, to je teda informácia, ktorú som aj ja teraz by som mal dostať e, v roku 2009 11. marca v uznesení parlamentu sme mali toto isté znenie, aj sme ho odsúhlasili, ktoré je v tejto vete. Čiže už sme raz odsúhlasili toto znenie veľkou väčšinou v pléne a tento smer, toto smerovanie sme už jednoducho odsúhlasili. Teraz je tu iba otázka, či s tým chceme súhlasiť, pretože nebolo by dobrým signálom verejnosť, ktorá tu je aj s nami a ktorá to už jednoducho dva mesiace pred konferenciou v Kodani s nami sleduje, aby videli, či teda rozhodujeme na základe koherencie súdržnosti. Poprosil by som vás prečítať túto vetu skutočne tak a týka sa to všetkých priemyselných krajín na svete a táto veta hovorí o tom, že vedecká, eh, vedecký panel OSN jednoducho otvára smerovanie alebo cestu, nehovorí o tom, že čo by Európska únia mala urobiť alebo k čomu by sa mala zaviazať. Čiže na, základe to, na tomto základe teraz sme mali skutočne zaujímavú debatu, ale ja sa prikláňam k tomu, že by sme e, ostali súdržní a držali za toho, čo sme už jednoducho raz odsúhlasili, aby sme v priebehu štyroch mesiacov ne od, e, zasa nepodporili nejaké uznesenie, ktoré vôbec sa nemusí nepodporiť a musíme jednoducho otvoriť oči na to, aby sme mohli komunikovať s krajinami ako Japonsko alebo Spojené štáty americké, v tom zmysle, že musíme urobiť viac preto, aby sme závery týchto vedcov skutočne brali vážne. A to je aj zmysel tejto vety. Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. na rozdiel od ostatných kolegov, myslím si, že IPCC musí byť základom pre našu ďalšiu prácu, ale nemyslím si, že by sme sa mali, neby sme mali diskreditovať pápeža alebo Dalaj Lámu, aby sme zvýznamnili IPCC. 11. novembra budeme mať príležitosť hovoriť s predsedom IPCC. Pozývam všetkých kolegov, ktorí dnes majú pochybnosti alebo boli príliš euforicky aby skutočne išli na toto stretnutie 11. november. Máme tu na diskusiu s podpredsedom IPCC. A po druhé je skutočne správne to, čo povedali kolegovia a kolegyne, že naša európska stratégia eh, je 20 v prípade medzinárodnej dohody. Keď ostatné krajiny urobia podobné pokusy, tak to bude 30 ale je správne aj to, čo povedal pán predseda, že pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, tak tam sme povedali, že to musí byť medzi 25 a 40 percentami. Nehovorili sme, že to bude horná hranica a ani to tak vôbec nie je, ani to tak nemusíme odsúhlasiť, pretože Japonsko napríklad po veľkých problémoch, ktorých bolo veľa, teraz predložilo 25%. Američania nebudú mať ani 25%. Kto potom bude nad 30%? A keď to budeme takto žiadať, tak si viem predstaviť, že potom vlastne výbor po dlhých debatách, keď budeme o dva týždne hlasovať a keď ešte bude aj plénum potom toto, o tomto hlasovať, tak dôležité je, či tam túto otázku do toho dáme. V správe z Florencie, ktorú sme prijali minulý rok, som si pozrel, tam je pod bodom 3 cieľ 25 až 40 pokiaľ ide o tú redukciu. A to je tam napísané. Čiže máte pravdu, že by to malo byť napísané aj tu ale v tej správe z Florencie, tak to nebolo spomenuté, že to je horná hranica. A preto si myslím, že by sme, by sme sa mali tejto otázke o hornej hranici ešte venovať. Ide iba o to, aby sa celá diskusia spustila. Budeme hovoriť o, vo výbore o životnom prostredí o tom a mali by sme oddelenú tam hlasovať a tým vlastne to budeme mať dnes už vybavené a budeme mať čas rozmyslieť si, či to tam vôbec v tom ustanovení chceme. Ďakujem. Ďakujem. Kolega Líze, správu e, pána Lorenca zo 4. februára ste citovali, ale je to ešte aj pani Hasie a uznesenie z 11. marca. To znamená o jeden mesiac neskôr a tam sa jednoznačne uvádza collective greenhouse gases emissions reduction at the high end of the 25 till 40% range is recommended by the Assessment Report of IPCC. To znamená, že e, v marci to bolo dohodnuté, to je oficiálna pozícia parlamentu. Mohol by som teraz povedať, že budeme o tom hlasovať v prípade, že e, je e, požiadavka to, tú hornú hranicu vybrať. Ale bol by, som, myslím si, že by bolo o mnoho férovejšie, e, keďže sme tu v zredukovanom počte, výbor zasadá aj na budúci týždeň, tak e, pokiaľ teda nie sú námietky, môžeme hlasovať. Ale chcel by som zostať koherentný a nie e, každý mesiac preskakovať z jednej pozície na inú. Myslím si, že raz sme sa už na tom dohodli, aby a síce na tom, že to e, vlastne sformulujeme do otázky pre rádu a komisiu. Preto by som doporučoval, aby sme to takto schválili. V prípade, že niekto protirečí, tak by som navrhoval, že to e, odsunieme na budúci týždeň, keď e, budeme potom v plnom počte. Kolega Líze, myslím si, súhlasí s tým, aby sme zostali koherentní kolega Zeba, pán predseda, ja by som navrhoval na základe e, toho, čo ste tu povedali, sme to odsunuli. Je dôležité, aby sme hlasovanie uskutočnili, pretože tie stanoviská k tejto otázke sú naozaj odlišné a e, to druhé uznesenie je spred mesiaca. Ja by som vás skutočne chcel poprosiť, aby ste to dali na e, program rokovania, aby sme tu boli skutočne v plnom počte, aby sme potom v oddelenom hlasovaní o tom hlasovali. Pani Hasi? Myslím si, že keby sme to chceli e, odložiť, Myslím si, že by sme si mohli, museli zapamätať, eh, že by bolo možno potrebné prelož, predložiť ešte ústny pozmeňovací návrh eh, k tejto ústnej otázke. Aj takúto možnosť máme. Ešte jeden poslanec môže toto predložiť. Áno, pozmeňujúci návrh. Je možné ale eh, oddelen- hlasovanie v počasiach nie. A tuto bola požiadavka na eh, hlasovanie po častiach. To hovorí eh, bývalý eh, predseda výboru pre rokovací poriadok. Je teda tu požiadavka na hlasovanie Áno, kto je teda za to, aby tieto slova v, na hornej hranici z tejto otázky na komisiu boli vyškrtnuté? Kdo je za? Kto je proti tomu, aby sa to vyškrtlo? Kto sa zdržal? E, Karl-Heinz e, by to tiež nezachránil. 19 ku 11 tým sa vyjadrilo za, aby tam táto formulácia zostala. Kto je teda za to, aby uznesenie v tejto forme, teda otázka v takejto forme bola položená komisia aj rade? Kdo je proti? Kdo sa zdržal? 23 e, ku 6, to znamená, e, táto formulácia je prijatá, zasadnutie končím a o 15. hodine budeme pokračovať e, s pani komisárkou Vasiliu. do 15.